Kolegovia a kolegyne, poprosím vás, usaďme sa. La séance est ouverte. Týmto otváram dnešné zasadnutie. Kolegovia, pokiaľ teda ide o program, chcel by som vás informovať, že sme dostali od komisie po prednesení e, programu dnešného dve žiadosti posunu, e, pokiaľ ide o komisiu 29 a 31, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc pre Ugandu a Venezuelu. Komisia nám naznačila, že to ide o urgentnú záležitosť a všeobecný spravodajca, pán Muresan a ja sme teda akceptovali to, že sa to začlení do dnešného programu. Avšak bude sa o tom hlasovať výlučne vtedy, ak to dovolí čas, pretože máme skutočne veľmi intenzívne hlasovanie dnes pred sebou a preto by som do budúcna chcel požiadať, aby nás informovala komisia e, alebo výbor čo možno najvčasnejšie o týchto informáciách, aby sme skutočne mohli my zorganizovať našu prácu tak, ako to potrebujeme. Takže ďakujem pekne za to, že vidíte v ústretí nášmu želaniu. Chcel by som vám teraz takisto povedať, že rozhodnutie koordinátora z 9. októbra sa nachádza v zložke dnešného zasadnutia. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak môžeme vychádzať z toho, že to je v takejto podobe prijaté. Takisto ste dostali oznámenie o zápisnici z 13. septembra, 24. 26. septembra. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak tieto návrhy zápisnice e, sú prijaté. Takže po týchto úvodných slovách z mojej strany môžeme teraz prejsť k hlasovaniu. Istotne si uvedomujete, že to hlasovanie je veľmi dôležité. Budeme hlasovať o predbežnej správe v jazyčnom finančnom rámci. Ide teda o skutočne novátorský postup, ide o viacročný finančný rámec práve na obdobie 21-27. Ide o hlasovanie, pokiaľ ide o vlastné zdroje. To je jednoducho výsledok práce dlhých mesiacov spravodajcov, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec. Zodpovední sú pani Izabel Tomás a Rezo Jan Olbricht a takisto Janoš Levandovský a Gerard Depre. Sú to práce, ktoré boli vykonané aj v spolupráci veľmi úzkej so stieňovými spravodajcami, s koordinátormi za politické skupiny a takisto aj viaceré stanoviská z výboru, takisto aj konferencie predsedov. Podarilo sa nám vypracovať eh, konkrétnu eh, s číslami správu za jednotlivé programy, to takisto novum a týmto máme možnosť rokovať s radou, ak rada bude snažiť sa nájsť určitý kompromis s nami v rámci diskusie. Pokiaľ ide o túto predbežnú, alebo táto predbežná správa obsahuje viaceré pozmenujúce návrhy, predovšetkým pokiaľ ide práve o tú viacročný finančný rámec, a takisto aj pokiaľ ide o medziinstitucionálnu dohodu, takže bude to stanovisko, ktoré bude vlastne legislatívneho charakteru za parlament a umožňuje to parlamentu, aby čo možno najkonstruktívnejší pri, najkonštruktívnejšie vstupoval do tohto rokovacieho procesu parlament ohľadne budúceho viacročného finančného rámcu. Chcel by som vám povedať, že tie čísla, ktoré sú v tejto predčasnej správe spomenuté, budú mať konkrétny dopad, pokiaľ ide o stanoviska, ktoré budú potom predložené na hlasovanie. Pokiaľ ide o návrh za výbor rozpočet, konferencia predsedov prizvala všetky parlamentné výbory, aby zosúladili čísla, ktoré sú využívané za jednotlivé programy s tými, ktoré budú obsiahnuté v tejto predbežnej správe. Následne potom my zosúladíme aj ostatné čísla, ktoré sú v našich stanoviskách. Tam, kde to bude potrebné, tak tam máme kompromisné návrhy, ktoré boli začlenené, tam, kde to bolo dôležité a v rámci hlasovacieho zoznámu. A to sú teda z mojej strany tieto vyjadrenia k tomuto bodu a myslím si, že môžeme prejsť hneď k hlasovaniu. Izabel Toma, nech sa páči. Nechcem sa vyjadriť k správe, iba by som chcela povedať, že ja som si zabudla hlasovaciu kartičku. Un vote historique. Je remercie, je remercie. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, že to chápu. Pokiaľ ide o hlasovacie kartičky, tak vás požiadam, aby ste si zasunuli kartičky do konzoly, aby sme mohli prejsť k testovaciemu hlasovaniu. Otváram týmto testovacie hlasovanie. 25 kartičiek bolo zasunutých, 24 zahlasovalo. Nie je tam Izabel Toma, pretože ona kartičku so sebou nemá. Takže neviem, kto je ten 25. Aperujem na všetkých, ktorí zasunuli kartičku do zariadenia, aby hlasovali. Jeden z vás, a nie som to ja, a môžeme uzatvoriť hlasovanie. A teraz budeme teda hlasovať o kompromise A, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je schválený. Pozmeňujúci návrh 24 bol stiahnutý, kompromis B, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis D, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis E, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis F, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 60, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 64, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 65, kto je za, kto je proti, prijaté. Pozmeňujúci na 66, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, budeme to musieť overiť elektronickým spôsobom, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 16 proti, 10 za. Hlas pani Tomas bol už započítaný. A už máte kartičku? Vynikajúco. Pozmeňujúci návrh 66 sme práve hlasovali, takže 68, na to je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 60, 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 70, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 72, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 73. 73, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 74, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis G, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis H, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 78, ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 86, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 87, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis I, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 126, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 130 za, proti, zdržali sa, prijaté 129 za, ten vypadol, 132, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis je, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis K, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 141, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis L, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 150, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 151 vypadáva, 152 vypadáva takisto, 153 kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 154, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 155 vypadáva, 157 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 170, 158, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis M. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 161 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 162 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 163, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164 ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 165 za, proti, zdržali sa, prijaté. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 168 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 169 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 170 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 172 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 173 ústnym pozmeňujúcim návrhom, to je za, proti, zdržali sa, zamietnúť, prijaté, ospravedlňuje sa predseda. Kompromis N, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 174 bol stiahnutý, kompromis O, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 175, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 176 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis P, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Tým sme skončili pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú viazočného finančného rámca. Teraz prejdeme k téme vlastné zdroje. Kompromis Q, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 185, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis R, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis S, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis T, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis U, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 204, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 205 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 206 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 207 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 208 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis dvojité V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 215, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 216, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz tri pozmeňujúce návrhy, ktoré majú rovnakú tému a je to ústny pozmeňujúci návrh sprazu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 217 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 218 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme časti MFF, pokiaľ ide o citácie, kompromis X, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, ten vypadol. 8, kto, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis Y, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz články, pokiaľ ide o nariadenie 237, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz tu máme sériu modifikácií úprav, ktoré pozmenujú túto úpravu. 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 238 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Modifikácia 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci na 241 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 242 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 243 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, modifikácia 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite na 244 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Modifikácia 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 245 za, proti, zdržali sa, ten vypadáva. 246 takisto vypadáva 247, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Modifikácia 19, ústny pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa, prijaté. 2, 8, vypadáva, 249 tiež, aj 250, 251, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 252 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Modifikácia 20. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 253 vypadáva, modifikácia 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 254 vypadáva, modifikácia 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 255 vypadáva, 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 256 vypadáva, 257 takisto, 258 kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Modifikácia 25 bola stiahnutá, 259 kto je za. Ten súvisí, tak vypadáva 26 kto je za,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 Kompromis Z. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Modifikácia 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis AA. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Modifikácia 39. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté 42 za, proti, zdržali sa, prijaté 270. Pozme sa 270 za, proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 43 stiahnutá, 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis A, B, za, proti, zdržali sa, prijaté. 273 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Modifikácia 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite návrh 219, vypadáva, modifikácia 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite návrh 220 za, proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Modifikácia 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2, 2, 2 vypadáva, 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2, 2, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Modifikácia 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2, 2, 4 vypadáva, 2, 2, 5 vypadáva, 228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 229 a 230 identické, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Modifikácia 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis A, C. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AD, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. AVKO 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 236, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 13 stiahnutá. Teraz interinstitucionálne návrhy. Modifikácia 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 274 vypadáva. 275 za, proti, zdržali sa, prijaté zamietnuté. Modifikácia 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 276 vypadáva, 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 277 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 278 za, proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 54 stiahnutá, 55 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. 279 vypadáva, 280 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 281 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 282 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 283 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 284 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 285 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. 286 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 287 za, proti, zdržali sa, prijaté. 288 za, proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 60 stiahnutá, 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 289 za, proti, zdržali sa, prijaté. Modifikácia 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k anexom, prílohám, čo sú predmetom kompromisu AE, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz môžeme prejsť k záverom, pretože vzhľadom na to, že ide o prílohy, pozmeňujúce návrhy, ktoré tu máme, sú v kompromise. Ide tu o stanoviska, tie sú teda buď pokryté, alebo nepriateľné. A týmto môžeme teraz hlasovať o, celej tejto, o celom tomto návrhu predbežnej správy v takej podobe, ako bola pozmenená elektronickým hlasovaním. Budeme hlasovať, otváram hlasovanie, menovité hlasovanie, tým myslím. Končím hlasovanie. 25 za, 5 proti, nikto sa nezdržal. Ten potlesk vyjadruje naše blahoželanie našim štyrom spravodajcom, za, ako aj tieňovým spravodajcom. A to predstavuje jasný mandát a teraz nám už ostáva, iba, aby sme presvedčili radu. Etapa importante. Ale dôležitá etapa. A my sme urobili všetko preto, aby rokovania vychádzali z veľmi presnej bázy, pretože tam máme sumy podľa programov. Nous prononcer sur euh, le rapport. Takže budeme pokračovať správou Eider Gardia Zabal, výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky. Jednotka s ústnym pozmenením, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Dvojka za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 3 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Štvorka za, proti, kto sa zdržal, schválené. 5 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis A, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Sedmička za, proti, kto sa zdržal, schválené 8 za, proti, kto sa zdržal, schválené 9 po častiach, prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť, deviatky, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, toto overíme, elektronické hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené o jeden hlas. A jedno zdržanie tam ešte bolo. 11, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené 12 za, proti, kto sa zdržal, schválené 13 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis B, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Schválené. 14 bola stiahnutá. Tie ďalšie odpadajú, čiže kompromis C. Kto je za? Kompromis C. Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 19. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené 20. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? To by som overil. Návrh 20. Návrh 20. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 18 proti, 11 za. 21. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prepačte ešte raz, kto je za 21. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 22. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Tiež zamietnuté. 23. Kto je za? Kto proti? No, nie je to vôbec jasné. 23. elektronicky. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 19 za, 11 proti. To bola 23. Takže 24. 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Schválené 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Schválené 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Schválené 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 28 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 30 za, proti, to overíme, návrh 30 elektronicky. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 13 za, 16 proti. 30 je... 30, kto je za? 30. Hovorí predseda, opravuje sa 31. 31, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz celý text, nech sa páči menovite, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené 24 za, 4 proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme Eider. A teraz pokračujeme správou kolegu Görensa. Diferenciálna integrácia, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? No nie je to jasné. Takže poďme na to elektronicky. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 23 za, 6 proti. 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Trojka za, proti. Kto sa zdržal? Schválené. Štvorka za, proti kto sa zdržal? Schválené. Kľudne zdvíhajte poriadne ruky. 5 a 6 identické. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Peťka a šestka. Prepačte, môžeme to overiť. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. No, naozaj, veľká väčšina. Prepašte, ale fakt by ste mi pomohli, keby ste poradne zdvíhali ruky. Teraz 7 a 8, identické. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz text ako celok, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. schválené. 24 za, 6 proti. Blahoželáme Šarlovi Görensovi. A teraz prejdeme k stanoviskám o jednotlivých finančných programoch. Jednu vec treba objasniť. Mám taký návrh. Viacero pozmeňovacích návrhov kompromisných bolo prijatých pokiaľ ide o MMF a predbežnú správu v súvislosti s cieľom v oblasti klímy s nasledujúcim jazykom. Príspevok EÚ ku klimatickému cieľu by mal predstavovať aspoň 25 výdavkov v rámci VFR 2027 a 30 čo možno najskôr najneskôr v roku 2027. Čiže máme tu dve úrovne. Globálny cieľ, 7-ročný, minimálne 25 a potom ročný výsledok, to je 30 ako náhle to bude možné, najneskôr však v roku 2027. Je to pozvedcích návrhov, ktoré boli predložené v stanoviskách, o ktorých sa chystáme teraz hlasovať. Tí hovoria o globálnom cieli vo výške 30 čo by bolo v rozpore s tou 25 e, v tej správe, ktorú sme pred chvíľou odhlasovali. Niektorí už e, ústne pozmenenia navrhli tak, aby e, sa v tom odrazilo tých 25 z predbežnej správy. Za to ďakujem. Čiže aby sme tu nemali takýto rozpor, ktorý stále ešte patrova v troch Eh, návrhoch live, potom hodnoty a práva a potom Európsky fond prispôsobenia sa globalizácie. To sú tie tri oblasti, kde toto riziko vystáva. Tieto pozmeňovacie návrhy všetky predložila pani Jetemaky, ktorá však dnes nie je prítomná. Ak nemáte žiadne námietky, kolegyne, kolegovia, keďže naozaj chceme, aby tie texty boli koherentné, keď sa bude hlasovať na bližší minútach o týchto návrhoch, tak navrhnem, aby sme tam mali klimatický ústny pozmeňovací návrh tak, aby tam bol nasledujúci text. Celkový cieľ 25 celkového rozpočtu a výdavkov EÚ na podporu klimatických cieľov v rámci VFR 2021 až 2027 a ročný cieľ vo výške 30 čo najskôr najneskôr však v roku 2027. Súhlasíte s takýmto riešením? Môžeme takto postupovať? Dobre. Takže ďakujem pekne a veľmi sa teším, že sa nám to takto podarilo. Alors d'abord sur Customs Programme for a teraz stanovenie programu spolupráce v celnej oblasti, colníctvo, návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz sedmička s ústnym pozmenením, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tuším zamietnuté, ale overil by som to. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 10 za, 20 proti. 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Jednotka. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, schválené 2, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené 3, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. A teraz menovité hlasovanie o texte ako celom, um, otvorené hlasovanie, koniec hlasovania, schválené 26 za, 2 proti. Blahoželáme kolegovi Štefancovi. A teraz program Fiscalis. Osmička, kto je za? Fiscalis, kto je za osmičku? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Šestnáctka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sedemnáct, za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis A. Pardonnez-moi, ça ne se reproduira pas. Prepačte, už sa to nebude opakovať. Kompromis A, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 19, za, za ešte stále, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. 11. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 21. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Štvorka. Kto je za? Kto proti? kto sa zdržal, zamieta sa. Peťka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Mal som pocit, že bol zamietnutý, ale overíme to. Koniec hlasovania. Zamieta sa 11 za, 18 proti. A teraz sme odhlasovali 13 ku 14. O, prepačte. O čom teraz hlasujeme? Opäť, keď sme práve hlasovali. Dobre, takže 13. 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 14, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 6, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 15. Po častiach. Prvá časť. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Druhá časť. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Jednotka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dvojka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Záverečné hlasovanie. Menovité hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 24 za, 5 proti, schválené, blahoželáme spravodajcovi. A teraz správa je Temeky, to je program Live, 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme. Hlasovanie otvorené. Už ste hlasovali, prosím? Koniec hlasovania. Zamieta sa. 13 za, 16 proti. Dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička, osmička. To môžeme odhlasovať en blok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Overíme tento blok. 2 až 8. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené 18 za, 12 proti. Teraz 24, 26 a toto odpadá až dva bloky, čiže 32. 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Zamieta sa 33, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamieta sa 9 a jednotka. To je tá klíma, čo som spomenal, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 11 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 12 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 13, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 14 za, proti, toto overíme, to je 14, elektronické overenie, hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté. 20 proti 10. 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 17. Stiahnutá. Pokračujeme návrhom 19. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietá sa. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto kto sa zdržal? Zamietnuté 21. Kto je za? Hm, ten nám odpadá, čiže pokúšme 22. Ani to nie, čiže záverečné hlasovanie. Zase menovite hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. 26 za, 2 ja proti. Zdržal sa 1 poslanec. Blahoželáme pani Jetemeky. A teraz pokračujeme právou Lamasúr. Európsky obranný fond. Návrh 44, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz 45 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Druhá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 46. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 47 odpadá. 48. Kto je za? 48. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Dvojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 49 odpadá. Pokračujeme trojkou. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 50 odpadá. 51. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme štvorkou. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 52 odpadá. Návrh 53 prepašte, 52 musíme hlasovať, 52 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 53 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 54 kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 5. 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. 55. Tá odpada? Či nie? Nie, neodpadá. 55. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. Elektronické hlasovanie. Návrh 6. Koniec hlasovania. Schválené 18 za, 10 proti, 1 sa zdržal. 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 58 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 59 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 60 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 61, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 62 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 63 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 64 za, proti, kto kto sa zdržal, zamietnuté 65 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 66 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 67 za, proti, overíme 67, elektronické hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania zamietnuté 12 za, 17 proti, 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 69 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 70 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 71 za, proti, kto sa zdržal, overíme, alebo sa nezvíhajú ruky poriadne 71, Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 17 za, 12 proti. Sedmička za, proti. Kto sa zdržal? Schválené. 8 za. Pro, poriadne ruky zdvíhať ešte raz. 8 za proti. Zase sa nezdvihli všetky ruky. Takže nevyhneme sa elektronickému hlasovaniu. Osmičku. Elektronicky poprosím. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. 17 za, 11 proti. 72 za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 9 za, proti. Kto sa zdržal? Tuším prijaté. Ale naozaj by ste mi pomohli, keby ste všetci zdvíhali ruky, buď to za alebo proti, proste zdvihnite ruku. 9, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 10 za. Overíte 9. Hlasovanie otvorené. 9. Konec hlasovania. Schválené 16 za, 11 proti. 10, 10 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené 73 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 11 za, proti, kto sa zdržal, schválené 74 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 75 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 76, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 77 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 78 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 79 za, proti, kto sa zdržal, schválené 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 80, to je za, to proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 13 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 81. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 82 za. Proti. Zamietnuté. 83 za. Proti prijaté. Úvodné ustanovenia 15, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. 16 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 19 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 20 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 21 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 22 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 23 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Prepačte, ešte kto je za 23. Ešte stále kto je za, kto proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 25 za,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 kto sa zdržal, prijaté. 32, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, 33 overíme elektronicky. Všetci hlasovali, končím hlasovanie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 zdržali sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz o celom texte menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie prijaté, 22 za, 5 proti. Gratulujem kolegovi Lamasurovi. Teraz prejdeme k kontrole hraníc. Správa pani Holmajerovej. Pozmieci návrh 30, 45 až 16, to je unblock hlasovanie za, proti, zdržali sa, prijaté. 30, 1. Za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9, 10, 11, 12 a 13 unblock, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 30, 40, eh, pardon. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to jasné. Nezdvíhate všetci ruky, takže budete musieť hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 16 za 10 proti jedno zdržanie, 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 43, tam nie je hlasovanie, 44 za, proti, zdržali sa, prijaté, 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 40. Overme si 46. Končím hlasovanie. Schválené 15 za, 12 proti, mali ste pravdu. To bola 46, teraz 47, A kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 48 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 za, proti, zdržali sa, schválené. Poprosím vás, zdvíhajte ruky, či už za alebo proti. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, schválené. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za,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 26 za, proti, zdržali sa, schválené, 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 28 ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené, 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa, Prijaté. Teraz o celom texte menovité hlasovanie otváram hlasovanie. Hlasovali už všetci. Končím hlasovanie. Schválené 23 za proti 2. Gratulujem pani Monike. Teraz správa Georgiosa Kirstosa nástroj finančnej podpory na vyvolenie colnej úpravy, pozmeňujúce 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 6, 7, 8, 9, 10, 12 a jednotka, to je unblock, za, proti, zdržali sa, Myslím si, že to je schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 je schiahnutý, 22 za, prepáčte, dvojka, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 15 za. Proti? Zdržali sa? Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť a to menovitým hlasovaním, nie elektronickým hlasovaním. Prepáčte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 10 za, 18 proti. Trojka za, proti, zdržali sa, schválené 4 za, proti, zdržali sa, schválené 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 19 ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa schválené. Teraz o celom texte, takto pozmenenom, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 25 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Teraz prejdeme k správe našho kolegu Gloanek Morana, ide o Európsky sociálny fond ESF 39 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 stiahnuté, 43 kompatibilné, to je za 43, kto je proti, zdržali sa schválené 44 za, proti, zdržali sa schválené 45 za, proti, zdržali sa schválené 46 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 9. Prvá časť, tá je pokrytá kompromisom číslo 1, čiže sa vyjadrime iba k druhej časti. Kto je za? Kto je proti? Skutočne ruky treba zdvíhať. Ja viem, že už môžeme byť unavení. Je to veľmi intenzívne hlasovanie, takže ešte raz, kto je za druhú časť, druhej časti poďme sa na 9? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa schválené. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Musíme si to overiť 52, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Zdvíhajte prosím vás ruky, buď získame čas. 53 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti. Všetky ruky neboli zdvihnuté, takže 53 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Hlasujeme elektronicky. K 53. Áno, otváram hlasovanie k 53. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 15 bolo proti, 12 za. si návrh 13. To je za. To je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 54 za. Pani Tomas, chcete nám niečo vysvetliť? Nie, nechcete sa vyjadriť? My hlasujeme. Hlasujeme o 54. 54 vypadáva. Aha, nakoľko teda 53 bola elektronickým hlasovaním, tak elektronicky hlasujeme po 53. Otváram hlasovanie. Ďakujem, 53. Zatváram hlasovanie. Schválené 24 proti 4. Pozmeňujúci návrh 53, teraz 13. 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa, myslím si, že to je zamietnuté, 54 za, 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 58 za, proti, zdržali sa, nebolo to jasné, 58 na, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 15 bolo proti, 14 za. 14, pozmeňujúci návrh 14, ústny pozmeňujúci návrh, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa, zamietnuté 59 za,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 Končím hlasovanie. Schválené. devina je kompatibilná so 14, kto je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa, prijaté 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 65 za, proti, zdržali sa, prijaté 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 69, stiahnuté 60, 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenia, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 2 za, proti, zdržali sa prijaté 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, overme si to. 18 otváram hlasovanie, Končím hlasovanie. Zamietnuté. 17 proti 10 za, 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 časti, prvá časť za, proti, zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa prijaté 2, 5, 5, si návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté 23 za, aj 24, pretože sú identické. 23 a 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 26 25 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté a overme si elektronicky 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 15 proti, 13 proti, 15 za. 26, kto je za? kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti a 29, 28, 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 s tým pozmeňujúcim návrhom. Overte si zoznam hlasovací, pán Fernández, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 6 ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 31 za, proti, zdržali sa schválené. 32 za, proti, zdržali sa schválené. 33 za, proti, zdržali sa schválené. 34 za, proti, zdržali sa schválené. 35, 36. Tu nemáme o čom hlasovať. 37. Tam je ústny pozmeňujúci návrh. A to je za, kto je proti. Zdržali sa. Schválené 38 za, proti. Zdržali sa. Schválené 7 za, proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz o celom texte, takto pozmenenom. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 24 za, 3 proti a jedno zdržanie. Blahoželám pani Guanek Morán. Teraz pokiaľ ide o správu Joseho Soleho, Jordiho Solého, pokiaľ ide o zriadenie programu práva a hodnoty, pozmeňujúci návrh 12, za, to je proti, zdržali sa schválené. 20 za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, proti, zdržali sa schválené. 23 za, proti, zdržali sa schválené. 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 7 <laughs> vypadáva, pretože je to pokryté kompromisom. 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, budeme si to musieť overiť, a to elektronickým hlasovaním, pozmeňujúci návrh 28, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 13 za 15 proti. Teraz osmička, to je stiahnuté, 13, kto je za. Pozmeňujúci návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Budeme si to musieť overiť. Takže 30. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 17 proti 11 za. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Budeme si to musieť overiť elektronicky. 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 16 proti 12 za. Devina stiahnutá. Teraz unblock 29, 21, 24 a 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 17 proti 11 za. Pozme si návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 32 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 33 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 34 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 35 za proti, zdržali sa, schválené. pozmeňujúce návrhy 11, to je za, to je proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, schválené 42 za, proti, zdržali sa, schválené 43 za, proti, zdržali sa, schválené 44 za, proti, zdržali sa, schválené 49 za, proti, zdržali sa, schválené 45 za, proti, zdržali sa, schválené 46 za, proti, zdržali sa, overíme si, menovitým hlasovaním 46. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 19 proti 8 za. To bola 46, 47 za. Proti zdržali sa schválené. 48 za. Proti zdržali sa schválené. Pokiaľ ide úvodné ustanovenia 13 za, proti, zdržali sa, schválené 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, prijaté 17 za, proti, zdržali sa, prijaté 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, schválené 5 za, proti, zdržali sa, schválené 6 za, proti, zdržali sa, schválené 19. Ten sa týka klímy. Za, je tam aj ústny pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka teda klímy, ako sme to práve boli povedali. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz o celom texte takto pozmenené menovité hlasovanie otváram hlasovanie. Scrutin est clos. Končím hlasovanie. Schválené 24 za, 4 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželám pánovi Solému. A teraz správa González Pons. Program Spravodlivosť. Peťka, kto je za, kto je proti kto sa zdržal, schválené. 6 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Sedem za, proti, kto sa zdržal, schválené. Osmička za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Dva za, proti, kto sa zdržal, schválené. Tri za, proti, kto sa zdržal, schválené. Štyri za, proti, kto sa zdržal, schválené. Návrh 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené 24 za, traja proti, blahoželáme kolegovi Gonzálesovi Ponsovi. Teraz správa Manuel dos Santos, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Najskôr 19, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Schválené. 20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené, 21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Nebolo to jasné, tá 22, elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté 9 za, 19 proti. 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 6, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schva- zamietnuté. 8. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 11. Za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 12. Za proti, kto sa zdržal, prijaté, 13 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 14 stiahnutá, návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené, dvojka za, proti, kto sa zdržal, schválené, 15 za, proti, kto sa zdržal, schválené, dobre, overíme, 15, Elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 10 za, 18 proti. 16, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 17 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 3 za, proti, kto sa zdržal, schválené 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 18, kto je za, s ústnym návrhom o tej klíme, kto je za, 18, kto proti, overíme, elektronické hlasovanie, ide o tú koherentnosť, Hlasovanie otvorené. Napravte si to tam vo vašom hlasovacom zozname. Dobre, koniec hlasovania. Schválené 23 za, 5 proti. A teraz záverečné hlasovanie, že? Či netreba? treba? Treba, áno. Takže takto pozmenený text ako celok. Hlasovanie otvorené, je to menovité hlasovanie. No, ešte jeden nehlasoval, ale nevadí, nebudeme čakať. Končím hlasovanie. 24 za, traja proti, schválené. Blahoželáme Manuelovi dos Santosovi. Il n'a pas voulu, il a, il a pas voulu influencer. Vidíte, nechcel ovplyvňovať hlasovanie. Dobre. A teraz správa kolegyne Bajdere. Mobilizácia Fondu Solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku. Nemáme k tomu žiadne pozmeňovacie návrhy, čiže záverečné hlasovanie rovno, je to menovité hlasovanie, ktoré otváram. Hlasoval už prosím každý. Ešte nie. Konec hlasovania. Končím hlasovanie, hovorím. Schválené, 27 hlasov za, 1 proti. Blahoželáme.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 Premier rapport sur euh, le programme euh, digital. Prvá správa Digitálna Európa 2021 až 27. Návrh 17, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. Elektronické hlasovanie. Návrh 17 overujeme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 15 za, 14 proti. 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Elektronicky. Koniec hlasovania. Rovnaký výsledok 15 za 14 proti, čiže schválené. 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 20 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. No, nebolo to jasné, čiže elektronicky 21. 21. hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Rovnaký výsledok. Návrh 1, 22, 23, 3, 24, 4, 25, 5, kde to končí? 27 to končí. Toto môžeme celé odhlasovať unblock. Takže poďme hlasovať, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz sedmička. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 28 za. Proti? Kto sa zdržal? Overíme elektronicky. 28 je to, hej? Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Schválené 16 za, 12 proti. Teraz 29 za, proti, kto sa zdržal. Schválené 30 za, proti, kto sa zdržal. Schválené 31 za, proti, kto sa zdržal. Schválené. Teraz návrh 8 a 32, ktoré sú identické. A ešte tam aj usmievací návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz 9 a 33 tiež identické, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 11 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 12 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 13 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 14 za, proti, kto sa zdržal? Schválené. 15 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A záverečné hlasovanie. Menovité hlasovanie. Otváram ho. Hlasoval už prosím každý. Takmer. Konec hlasovania. Schválené 27 za, 2 proti. vlážame Paulovi. A znova Paul Rybich ako spravodajca. Program pre jednotný trh, schopnosť podnikov. Návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Menovite poprosím. 16. Prepašte, nemyslel som menovite, myslel som elektronické samozrejme, opravuje sa predseda. Konec hlasovania. Zamietnuté. 10 za, 19 proti. 1, 2, 3 naraz. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis A. Za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Teraz pokračujeme návrhom 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 11. Za proti, kto sa zdržal, schválené, 12 za, proti, kto sa zdržal. Overíme 12 elektronicky. Koniec hlasovania. Zamieta sa 13 za, 17 proti. Teraz 13 po častiach. Prvá časť. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme. 13. druhá časť, elektronické hlasovanie. Konec hlasovania. Zamieta sa 12 za, 18 proti. Teraz 14 a 15. To môžeme spraviť naraz. Ešte máme ústne pozmenenie. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Je to menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania schválené 27 za, traja proti. Blahoželáme Pavlovi Rubigovi. A teraz vám niečo poviem, možno nebude treba hlasovať. Pán Ashworth, mrzí ho, že tu nemôže byť dnes popoludní a želal si, aby som sa vyjadrila, aj to spravím. Ide o článok 27 finančného nariadenia a transfery. Už ste pred pár dňami dostali celú dokumentáciu týkajúcu sa týchto transferov. Ide o rozpočet 2018, to ste asi pochopili. A ide o ostatné oddiely. Ako prvé Európsky dvor auditorov, máme tam 4 transfery tri sú relatívne nevýznamné. Ide o bezpečnosť 26 tisíc eur, potom stiahovanie a údržba 30 tisíc eur a potom dokumentácia a knižnica, tam je to 10 tisíc eur. Štvrtý transfer, ten sa týka dvoch riadkov, výbava um, to je 700 tisíc eur, ide tam teda o software. Potom máme EHSV a Európsky regionálny výbor 9800 to je e, dvor regionov, e, výbor regionov, e, nákup nehnuteľnosti a technického vybavenia. Toto sa týka INF 6 a INF 7 výboru regiónov. Tam je znova o nákup e, nehnuteľnosti a technickú výbavu 7320 eur. Ďalšie transfery sa týkajú misií a štúdií 149 tisíc eur. Máme tu Ak e, sa nikto nehlasí o slovo a nepotrebuje žiadne upresnenie, pani Sanchez López je tu na to, mohla by nás poinformovať sa dvor auditorov a pán Jakobson, ten tu je, alebo pán Kromberg za výbor regionov ak teda nikto mm, nepotrebuje takéto informácie, tak e, máme všetky tieto transfery schválené. Nech sa vám páči. Wij worden geacht tegen al deze budgetoverschrijdingen en overhevelingen te hebben gestemd. Takže my sme proti mm, tomuto prekročeniu rozpočtu sme len Proti tomu to chcem dať do protokolu. Euh, Dobre, nikto nemá námietky, takže výbor pre rozpočet e, to schváluje, ale zapíšem si, zapíšem si, ako máte vy pozíciu. Všeobecný spravodajca chcel by niečo? Rozpočet 2018 dve žiadosti o transfer, ktoré predložila komisia až po tom, čo sme rozdistribuovali dnešný program, keďže čas nám to umožňuje prebrať, aby sme zareagovali na žiadosť komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, 29 a 31, to sú čísla tých rozhodnutí. O čo tu ide? Mali by sme 42 miliónov eur tak k dispozícii Venezuele a Ugande, 27 miliónov Venezuele, keďže sú tam problémy s výživou a, a s e, zdravotníctvom a potom 15 miliónov eur Ugande, to je 1,5 milióna utečencov, pomoc e, týmto ľuďom. Odkiaľ tie peniaze získame? 31 e, z rezervy na náliehavú pomoc, 7 e, z DCI a 4 z mechanizmu na civilnú ochranu. Ja si myslím, že pokiaľ ide o merito veci, mali by sme to schváliť. Tieto transfery je treba, tie peniaze potrebujú, to je bez pochyb. Ale chcel by som požiadať komisiu, aby do budúcná takéto transfery predložila na čas. Tie transfery nám poslali v piatok popoludní teda nie minulý piatok, ale ešte ten predtým, ale potom tam bol zelený týždeň, kolegovia pôsobili doma a boli tam aj sviatky, čiže mali sme len dva pracovné dní v zelenom týždni. Aby som bol úprimný, naozaj to nepostačuje na analyzovanie transferu, keď bol kontroverzný. Tento, tento kontroverzný nebol, takže odporúčam kolegom hlasovať za, ale keby to bolo, bolo komplikovanejšie, dnes by sme to neboli schopní odhlasovať vzhľadom na e, celú tú dlhú sekciu hlasovaní, ktorú sme práve absolvovali. E, takže, pán predseda, napriek e, teda tejto výhrade som za to, aby sme hlasovali, aby sme hlasovali za a vyzývam kolegov, aby teda hlasovali za. Ďakujem, ďakujem pekne. Pán všeobecný spravodajca komisia, vy si vypočula váš apel, ja sa k nemu tiež pridávam. A ja som ho aj už predniesol v úvode schôdze. Naozaj treba nám nechať dostatočný čas na posúdenie požiadavky o transfer, aby sme to naozaj dokázali eh, zvládnuť. Všeobecný spravodajca povedal teda, že toto na transfery považuje za potrebné, takže uh, niekto ďalší zahlásil slovo. Ak nie, tak poďme elektronicky hlasovať. Uh, na, teraz stanovisko spravodajcu je pozitívne, otváram hlasovanie. Už ste prosím všetci hlasovali. Des votes qui se font attendre. Ešte stále niekto nehlasoval. Kolegovia možno odišli a nechali si tu kartičky, neviem. A hlasovanie končím. 20 kolegov hlasovalo, 18 z nich za a 2 proti. Takže výbor pre rozpočet tieto transfery schválil. Monika Holmajer nám nemala čo oznámiť, pokiaľ ide o politiku v oblasti nehnuteľnosti aspoň teda žiadne hlasovania tu nie sú. Tí sme vlastne skončili s hlasovaním, môžete si katičky upratať. Nemáme tu žiadne informácie o politike v oblasti nutelnosti ani vo všeobecnosti. Takže by som dal znova slovo Zikvidovi Murešanovi, aby nám odprezentoval návrh opravného rozpočtu číslo 6 k rozpočtu 2018. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Návrh opravného rozpočtu 6 a k tomu je aj správa, to máte všetko pred sebou. Bežne v tejto fáze roka komisia, stalo sa to aj minulý rok, aj predminulý, komisia potrebuje predložiť návrh opravného rozpočtu. A je to taký veľký vianočný darček členským štátom, pokiaľ ide o kapacitu absorbovať peniaze, ktoré majú k dispozícii. Toto sa stalo v Lani, v Lani je pred dvoma rokmi, ale tento rok je situácia oveľa lepšia implementácia je oveľa lepšia, programy dosiahli obrovskú rýchlosť a plnú rýchlosť a preto uh, e, DAB tento rok vyzerá lepšie ako ten, čo sme dostali v Lani a pred dvoma rokmi. E, DAB navrhuje len obmedzenú redukciu 48,6 e, miliónov eur a 44,7 pokiaľ ide o platby z rezervy z, udržateľ, z dohody o udržateľnom partnerstve. Okrem toho, a toto sa týka výdavkov. Pokiaľ ide o príjmy, je tu technické vyváženie vlastných zdrojov v rozpočte EU, to je technické a automatické, automatický postup, ak dojde k redukcii e, čistých e, e, daní, je tam redukcia 2,6 miliónov eur a takisto redukcia mm, základu DPH pre spoločnú poľnohospodárskú politiku asi 19 miliónov eur. Aký to má dopad? Čiže ak eh, príjmy z vlastných zdrojov sú nižšie než to, čo bolo predpokladané, tak automaticky členské štáty musia prispieť na základe eh, príspevkov hrubého eh, národného dôchodku, čiže namiesto toho, že tie príspevky sú z vlastných zdrojov, tak e, e, budú zaslané od členských štátov e, zo zdrojov na základe hrubého národného dôchodku. Bude tam 8 týždňová Mm, doba e, prekonzultovania s národnými parlamentmi, až potom sa o tom bude hlasovať. A ja očakávam, že sa o tom bude hlasovať v decembri, ale ako som povedal pán predseda, z mojej strany toto je technická záležitosť, už sme o tom diskutovali e, počas uplynulého trialógu s radou a komisiou. Neočakávam žiadne problémy. Predkladám dnes správu, ako už som povedal, budeme o nej hlasovať v decembri. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Sú snáď otázky, pripomienky? Nevidím, takže dátum je 19. novembra, pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov o 19. hodine po obede a potom budeme hlasovať vo výbore pre rozpočet 21. novembra a to tak, e, e, aby ten text sa dostal na plénum počas druhej novembrovej plenárky. Mobilisation du fond d'ajustement mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je to správa a Eider Gadia Zabal Rubial. Ďakujem, môžem byť stručná, pretože je nás tu stále menej v tomto výbore. Bola, bolo to veľmi dlhé hlasovanie a preto sa obmedzím na to nevyhnutné. Ide o využitie globalizačného fondu. Je to druhýkrát, čo e, region Atika e, pre ten istý sektor chce využiť tento fond, čiže ide tu o 500 prepustení z 300 rôznych podnikov a Európska únia z rozpočtu by e, platila 2,3 miliónov eur, čiže 60 e, z celkových nákladov. Sú tu, <clears throat> príjmajú sa aktívne opatrenia, ktoré sú naplánované a tieto sú naplánované spoločne Ehm, so združeniami novinárov, ako aj s ministerstvami práce a myslím si, že sa to veľmi dobre hodí do tohto rámca. Viac už k tomu nemusím doplňovať. Ďakujem. Merci. Merci pour cette communication. Ďakujem vám veľmi pekne za toto oznámenie. Chce sa niekto k tomu vyjadriť? Nechce. Takže by som vám chcel povedať, že pozmeňujúce návrhy treba predložiť najneskôr do 6. novembra, to znamená zajtra e, do, pol, do poludnia, a že sa bude hlasovať v našom výbore 21. novembra a na plénum, na pléne by sme sa k tomu mali vyjadriť na druhej plenárke novembra. Teraz sa obrátim na pána Gejera. pokiaľ ide o kontrolu decentralizovaných agentúr a riešenia, aké nám ponúka. Ďakujem, pán predseda. V Nemčine je výraz, že môžete toľko hovoriť, že vyprázdnite miestnosť, takže pokúsim sa o to, lebo už nás tu nie je veľa. Úlohy decentralizovaných agentúr ich demokratický dozor. To je určite napínavá téma, minimálne pre AVKO. E, kolega Šöpflík k tomu vypracoval správu a keďže som stály spravodajca pre agentúry, tak som povedal, že e, to by nemali robiť bez nášho výboru pri takýchto veciach čo sa týka umiestnenia a množstva toho, čo môžeme napísať, sme teda veľmi e, obmedzení, čiže výzva na všetkých kolegov, ktorí sa chcú zapojiť, môžete tak urobiť. To, čo som si zapísal, je toho tam toľko, je toho tak málo, pretože rokovací poriadok eh, tam už nie je k tomu, čo doplniť. Ja som sa koncentroval na financovanie poplatkov, k tomuto sme sa vyjadrovali vo výbore. Poukázal som na to, že už e, tu ide o 1 miliardu eur, ktorá je hradená z poplatkov z rozpočtov decentralizovaných agentúr, teda bolo by to možné, e, ak to do, e, umožní podnikateľský model, napríklad keď vyberáte poplatky pre služby priemyslu, tak je to možné. Pokiaľ ide o agentúru pre základné práva, tak by to bolo asi trošku zvláštne. Druhý bod, ktorý nás zamestnáva opakovane, je sídlo agentúry. To zaujíma aj členské štáty, keďže v minulosti tu boli e, mimoriadnosti v tom zmysle, že agentúry, niektoré majú viac ako jedno sídlo a v minulosti existovali agentúry, ktoré boli na Mm, sa nachádzali na ťažko dosažiteľných miestach alebo sa tam nachádzajú. Z toho vyplýva ďalší problém, že ak e, na mieste sídla agentúry alebo v blízkosti tohto miesta nie je žiadna medzinárodná škola, tak to samozrejme obmedzuje možnosti e, mesta, agentúry nájsť odborný personál, pretože ich zaujíma, kam budú deti chodiť do školy. E, Takže toto bol problém a vyzvali sme komisiu, aby tie agentúry, ktoré ešte existujú a majú dvojité sídlo, aby toto komisia posúdila, prečo by to tak malo ostať. Ďalší bod, ktorý chcem spomenúť v súvislosti s personálom, o ktorý som spomínal, je koeficient prepočítavania, prepočtu. Viete, že v krajinách, ktoré ešte nezaviedli euro, ale sú e, sídlom inštitúcií EÚ. Tam e, úradníci e, sú platení na základe koeficientu, výmenného koeficientu, ktorý je z časti veľmi nevýhodný. Ja som sa zaoberal intenzívne Frontexom, to je sídlo vo Varšave, tam je ten koeficient pre polský zloty. Teraz z pohľadu um, zamestnancov Frontextu je natoľko nevýhodný, že úradníci vo Varšave zarábajú oveľa menej ako v lokalitách EÚ, ktoré sú v eurozóne. Čiže pre Frontex je teda náročné získať personál. Keď si spomenieme na rozpočet, kde, sme, kde rozhodujeme o veľkých finančných balíkoch pre Frontex, tak to môže byť problém. A ďalší bod, na ktorý chcem poukázať, je to dôležité aj pre AFKO v tejto súvislosti, to je otázka demokratickej kontroly členské štáty v minulosti teda eh, naozaj na každý členský štát chceli vymenovať jedného zástupcu do dozorných grémií, teda jedného zástupcu za každý členský štát. No a to potom vedie k tomu, že sú tu malé agentúry, kde je potom personál menší, než ako počet tých ktorí sú vysielaní členskými štátmi do dozorných krémy, no ale keď ide o peniaze a úspory, poznáme postoj rady. Ale naproti tomu otázka, ako je to s vyslaním poslanca z Európskeho parlamentu, ktorý obsahovo má niečo dočinenia s prácou agentúry tam, e, sme boli v minulosti zdržanliví, existuje spoločný, akýsi spoločný prístup, common approach, alebo teda také spoločné pochopenie, chápanie toho, čo prijali tri inštitúcie, pokiaľ ide o um, prístupe k decentralizovaným agentúram. To je taká nejaká dohoda o dôležitých veciach, ktorá ale nemôže byť upravená v zmluve a v tomto common approach je, že odporúčané, aby demokratická kontrola vysielaním poslancov bola posilnená vysielaním aspoň jedného poslanca do a To sú tri body, na ktoré som sa chcel obmedziť. A to je všetko. Ďakujem. Merci, monsieur le... Ďakujeme pekne, pán spravodajca, za vaše vysvetlenie a zámery vášho projektu. Kto by chcel sa vyjadriť, nech sa páči, pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem hovoriť v mene kolegu Saruamakiho, ktorý sa venuje tejto téme, nemôže tu byť dnes a požiadala by som ho ospravedlenil za to, že tu nie je medzi nami. Pán Sarvama súhlasí so stanoviskom spravodajcu pána Gajera a chcel by zdôrazniť tri veci. Prvá je, že treba e, platy napraviť, korigovať prostredníctvom koeficientov, aby skutočne tam boli zaprátané skutočné náklady. Takisto rozpočty agentúr musia byť pripravované v konformne s princípmi e, výkonnostného rozpočtovania. Ja osobne neviem presne si predstaviť, že čo to má byť. Už sme o tom veľa hovorili o tejto téme. A bude to skutočne totálna revolúcia rozpočtová, ale ešte sme ju nevideli. Ale predsa len tu je svetelko nádeje, že sa nám to podarí jedného dňa dosiahnuť, aj keď rozpočet Európskej únie nie je ako rozpočtami členských štátov. Niekedy na to zabúdame, pretože nemôžeme byť proti cyklom. Nie je to rozpočet, ktorý bude hovoriť na všetky roky presné čísla. Nemôžem povedať, že budúci rok to bude 2% hrubého návaceho dôchodku možno sa to bude meniť, takže takto sa to nedá predvídať. A my vieme, že v parlamente nemáme jednoducho navýšené právomoci, pokiaľ ide o príjmy. A chcel by som povedať, že toto, čo som povedal práve, to je môj názor, nie názor pána Sarvamu. A bod číslo 3, čo hovorí pán Sarvama, Myslí si, že by sme mali si stanoviť priority, mali by sme mať jasno, pokiaľ ide o priority, pokiaľ ide o úlohy týchto agentúr, aby tu neboli nejaké repetície, prechylovanie v práci. Treba toto takisto zlepšiť, pokiaľ ide o efektívnosť, výkonnosť, ale pokiaľ ide o spoluprácu, medzi týmito agentúrami. Ďakujem pekne. Kto by sa ešte chcel vyjadriť? Ďakujem pekne, pán spravodajca. My si želáme, aby skutočne fungovali ako správne agentúry, aby sme tu nehovorili, že sa spúšťajú agentúry preto, aby každý štát mal jedno. Pretože každý štát si tu obhajuje svoje vlastné, vlastné záujmy. Je mi ľúto, že prídeme o agentúru pre prácu. Predstavte si, že niektoré agentúry treba reštrukturalizovať, ktoré už majú napríklad kompetencie v oblasti profesionálneho vzdelávania a zamestnanosti a možno ich treba preskúpiť v inej agentúre, ale zdá sa, že to je veľmi ťažké. A takisto je tu problém, pokiaľ ide o agentúry, kde sú tarify zvýhodnené kde sa požadujú príspevky, pokiaľ teda ide o fungovanie týchto agentúr, ale nemôže to byť na nízkej úrovni, pretože potom by to bolo na, v konkurencii s národnými agentúrami. Toto všetko treba objasniť a pochopiť, pretože to môže vzbudiť dojem, že tá distribúcia agentúr skôr vlastne vyhovuje egoizmu národných štátov, a nie tomu, čo chceme dosiahnuť v rámci solidarity v Európe. A na záver, pán spravodajca, neviem, či chcete ešte sa vyjadriť, berúc do úvahy, že pozmeňujúce návrhy k vášmu stanovisku by mali byť predložené do 19. hodiny 19. novembra a potom sa bude hlasovať u nás 18. decembra a 20. februára. AVKO sa zhostí toho vášho projektu formou hlasovania. Áno, veľmi rád, pán predsedajúci. Na rozdelenie agentúr. Vždy som si robil žarty z tohto, lebo ako historik <clears throat> som použil porovnanie zo stredoveku a ešte než sa zlaknete slovo bastard, nie je urážka v Nemčine, alebo teda nie je tak tvrdá, ako je to v, v angličtine, ak sa vyznáte mm, v stredovekom, so stredovekom, <laughs> stredovekých dejinami, tam niekedy tie, také tie deti, ktoré boli bastardi, e, stáli v ceste. Tak je to s agentúrami, ktoré e, sú často e, takto na tom, že keď ju založíte, tak členské štáty sa trhajú o sídlo. Teším sa o um, rozhodnutí o sídle pre Európsku pracovnú agentúru pre Európsku pracovnú agentúru a potom ostatní poukážu na to, že ešte nemajú európske inštitúcie vo svojej krajine, ešte sú aj také členské štáty a ďalšie upozornia na to, aká je to dôležitá inštitúcia, ktorá by mala byť rozhodne v ich členskom štáte a to ani nie je len rozhodnutie medzi členskými štátmi, keď bolo treba preložiť CEPOL, teda preložiť sídlo CEPOLu, britská vláda rozhodla dať to na veľmi odlahlé miesto a bolo by bývalo rozumné túto agentúru preložiť do Hágu, pretože tam sú agentúry e, s už podobnými úlohami, ktoré tam majú sídlo, čiže minimálne to mohlo spôsobiť synergie, ale teraz je to v Budapešti teda sídlo Cepolu je v Budapešti a rôzni poslanci parlamentu sa zasadzovali za to, aby agentúra mm, teda sa nepresťahovala do Háku, ale do toho členského štátu, z ktorého pochádzajú oni. Čiže je tam e, teda mm, e, európsky poslanci sú radi, keď môžu povedať, že Eh, keby teda moje rodné mesto je Essen, tak by som bol chválený, keby nejaká agentúra dostala sídlo v mojom rodnom meste. Ale či je to rozumné, to neviem. Čiže ja som za to, aby naozaj existovali objektívne kritéria. To je napríklad otázka dosažiteľnosti. Musí byť v blízkosti veľké medzinárodné letisko teda keď je to agentúra, ktorá má veľa kontaktov, napríklad Európska agentúra pre lieky, tam je potrebné certifikovať látky a takáto agentúra jednoducho musí byť v blízkosti veľkého letiska a pre úradníkov e, tam musí existovať medzinárodná škola, čiže to sú dve dôležité kritéria, ktoré teda e, pokiaľ ide o medzinárodnú rovnováhu, ktoré by som, teda tieto dve kritéria by som uprednostnil voči kritériu medzinárodnej rovnováhy. Takže to je otázka rozdelenia. No a teraz tu vidíme, že tie agentúry z Londýna boli preložené EMA, Európska agentúra pre lieky, bude mať sídlo v Amsterdame, to je podobný prípad holandská vláda sa trhala o EMU, ale ako náhle padlo rozhodnutie o EMA a bola tu otázka, či teda holandský štát um, prevezme časť nájmov, tak to zrazu nebolo také dôležité, respektíve ešte bolo treba za- zabezpečiť, aby holandská vláda e, dodržala svoje prísľuby. No a talianská vláda e, teda nestrávila, že voľba padla na Amsterdam a nie na Miláno. Čiže myslím si, že tu nemôžno uspokojiť všetkých, ale napríklad minimálne niektoré kritériá treba dodržať. To sa e, určite vzťahuje na Miláno, ako aj na Amsterdam. Pokiaľ ide o rozdelenie, rozloženie agentúr, tam už toho nie je toľko čo sa dá urobiť, ešte bude množstvo dodatočných agentúr. Jedine, že by Európska únia si stanovila dodatočné úlohy napríklad na základe smernice o vysielaní pracovníkov. Táto je len natoľko efektívna ako úradníci, ktorí ju budú kontrolovať. Ak rozhodneme, že má existovať eh, European Labour Authority, čiže dozorný orgán pre toto, tak to bude agentúra, ktorá musí mať sídlo, ale Myslím si, že tam nebude nejaký naozaj veľký vývin. No a myslím, že tým som zodpovedal otázky. A ešte jeden bod. Musím pochváliť komisiu. E, veľmi dobre sa zohľadňuje, aby právny základ, ktorý má agentúra, bol dodržiavaný pri ELA. To je na rozvoj, e, teda vývoj rozpočtu. Tam vidíme, že niektoré programy v budúcnosti budú, alebo môžu byť vykonávané Európskou eh, agentúrou pre prácu. Toto je z programov, presúvané z programov do eh, rozpočtu ELA a na druhej strane, ako ste povedali, pán predseda, treba jasne vymeziť právny základ. Takže ak toto urobíme, tak ešte nájdeme veľa vecí. Je tu agentúra, ktorá medzinárodne funguje v oblasti vzdelávania um, mládeže a dospelých. Čiže myslím si, že už je tu táto téma a tu, už je tu agentúra, ktorá sa venuje tejto téme, čiže to by sa dalo nejak skombinovať. Ale pán predseda, obráťte sa na výbor pre e, vonkajšie záležitosti. Čiže ja si myslím, že tak keby som povedal, že je to hračka výborov, tak by to bolo znevažujúce, ale každý výbor má určité agentúry, eh, s ktorými úzko spolupracuje, kolegovia to chápu ako tak, že im niečo chceme zobrať, keď sa ich pýtame, či tá agentúra je naozaj potrebná, či tie úlohy nemôžu byť vykonávané aj niekde inde. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Takže dohodli sme sa na termíne ohľadne pozmeňujúcich návrhov 19. novembra o 19. a vo výbore pre rozpočet sa bude hlasovať 10. decembra. Teraz dostane slovo pani Hautala, ale nakoľko tu nie je, tak požiadala pána Taranta, aby ju zastúpil a informoval nás o jej projekte, o jej stanovisku v mene našej skupiny ohľadne dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou Pobrežia Slonoviny a Európskym spoločenstvom. Pán Tarom, máte slovo. Budem veľmi stručný, lebo už je nás tu veľmi málo. Už sme tu len takmer koordinátori. Takže Pamätám si um, svoju prvú správu v tomto výbore. To, bolo, to bola podobná dohoda medzi EÚ a Senegalom pred 4 rokmi a odtedy senegalskí rybolovci nadávajú mojim menom tak ako portugalskí, škótsky e, rybári, pretože tí ľudia nechápu tú vyváženú e, dohodu, e, ktorú sme docielili, ale teraz pani Hadel sa spokusila o lepší pokus, eh, pokiaľ ide o pobrežie Slonoviny a požiadala ma zdôrazniť tie body, že nový eh, protokol môže zmeniť životy krajín, eh, ženských spracovateľiek v oblasti rybolovu a ich rodín. Čiže chceme vyzvať Európsku komisiu, aby zachovala dialog s lokálnymi e, orgánmi a aby zabezpečila, že lokálne e, spracovávateľky rýb budú ťažiť z tejto dohody a budú si e, zarábať na živobytie a môžu prispievať k lokálnej bezpečnosti potravy na rozvoju. A to je všetko. Ďakujem. Merci, Ďakujeme pekne, pán Taran. Ďakujeme za vaše slova. Podporujeme to, čo chce dosiahnuť pani Hautala. Teraz sa obrátim na tých kolegov, ktorí majú záujem vyjadriť sa k tejto téme, ktorí teda vydržali až do tejto neskorej hodiny. Je to vynikajúca správa, hovorí pani Gardia Zabal, takže bolo by treba toto tlmočiť pani Hautalovej, ale je pravda, že tak ako to prezentoval pán Tarand, bolo to veľmi šikovne naformulované a veľmi presvedčivé. Takže ak nikto sa už nehlási o slovo, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, tieto musia byť predložené pred 12. hodinou 19, 9. novembra, to znamená budúcu, budúci piatok a 10. decembra sa bude o tom hlasovať a vo výbore pre rybolov sa bude hlasovať 23. januára. Aby sme sa dostali na plénum v februári. Takže treba povedať, že tieto dohody budú validované ešte pred budúcimi európskymi voľbami. A týmto kolegovia a kolegyne sme vyčerpali program dnešnej schôdze. Chcel by som vám už iba povedať toľko, že sa stretneme 21. 22. novembra a že pri tejto príležitosti budeme hlasovať budeme dnes sme tu teda preskúmali viaceré stanoviska, o ktorých sme hlasovali a bude teda treba tieto stanoviska dotiahnuť až do konca a vlastne 21. a 22. novembra budeme sa tomuto venovať. 27. november bude spoločné zasadnutie s výborom pre rozpočet a budeme sa venovať právnemu štátu a potrebe dodržiavať pravidlá právneho štátu v Európskej únii 3. decembra Invest EU vo výbore spoločnej Econ a Budge a takisto pokiaľ ide o posilnenie eurozóny a 10. decembra v Štrasburgu budeme mať zasadnutie doplnkové v rámci nášho výboru a bude to vlastne posledné v rámci roku 2018. Je to skutočne veľká chvíľa. Chcem pozvať koordinátorov a tieňových správodajcov, aby sa 17.45 stretli v tejto miestnosti na prvom zasadnutí prípravnom, pokiaľ ide o proces zmierovací na ohľadne rozpočtu za rok 2019 a, a takisto asistenti a tí organizátori za politické skupiny by mali zavolať tých, ktorí sú určení e, byť členmi tohto zmierovacieho výboru. Každý z jeden z nich e, poslancov je veľmi potrebný a jeho prítomnosť uistí správny, správny postup na to, aby sme dosiahli kvórum. Ako už vidím, nikto iný sa nehlási o slovo, takže týmto končím zasadnutie. Takže uvidíme sa v tejto miestnosti 19.45 e, a budeme pokračovať o 9.00 po,